Um, predpoklady postaviť. Äh, Týmto sa končí spoločná rozpráva. Hlasovanie o správach sa bude konať zajtra. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Spoločná rozpráva o súdržnosti, viaceré správy, správa pani Damato, pokiaľ ide o zvýšenie konkurencieschopnosti MSP, správa pána Valkarcela Sisa, politika súdržnosti a stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu, správa kolegyni Iskry Mihajlovej, Európska územná spolupráca najlepšie o postupia inovatívne opatrenia, ako aj správa pani Breso, Európska stratégia pre alpský región, ako prvý dostane slovo rečník Roza Damato, spravodajkynia, máte 4 minúty. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať kolegom, e, tieňovým spravodajcom, s ktorými som produktívnym spôsobom fungovala počas rokovaní. Správa, ktorú sme schválili na výbore REGI, je správa, e, ktorá má realizovať a ktorá má holistickým spôsobom riešiť e, veci, ktoré sa týkajú tematickej osy 3, teda fungovania malých a stredných podnikov v rámci nového programového obdobia Veľký počet malých a stredných podnikov, a to sú teda podniky s menej ako 250 zamestnancami, predstavujú 50, viac ako 50 celkového počtu podnikov a výrazným spôsobom prispievajú k sociálnej kohézii, k inovácii, k vytváraniu pracovných miest vysokej kvality a vytvárajú viac ako 100 miliónov pracovných miest a veľké aj príjmy. E, je tu veľká diverzifikácia medzi nimi, ako vyzerajú, rastie počet mikropodnikov, menej ako 10 zamestnancov, ktoré fungujú tak v tradičných oblastiach, ako aj na úrovni startupov. Pani Damato, pomalte prosím. Dnes 93%, viac ako 200 e, miliónov je, tých teda malých stredných podnikov. V rámci aktuálneho programového obdobia sa zdvojnásobili tie fondy, ktoré sú im pridelované hovorí sa o 60 miliardách, 104, z tých 64 sa stane asi 104, ale nebude to stačiť na to, aby sme riešili tie každodenné problémy, s ktorými sa stretávajú tieto podniky. V prvom rade musíme potvrdiť, že politika krízy a úsporných opatrení udusili dopyt na vnútornej úrovni. Pokiaľ ide o ten kontext byrokratický, to je ďalšia prekážka, ktorá znemožňuje investície v rámci správy sme zdôraznili, ako je dôležité, aby aj verejné obstarávanie a tie verejné zakázky boli e, organizované objektívnym spôsobom. Je, treba sa zaoberať aj jednotným e, konaním verejného obstarávania, ktoré umožní celoeurópske pôsobenie takýchto podnikov. E, pokiaľ ide o omeškanie niektorých platieb, alebo pokiaľ ide o smernicu, ktorá sa týka omeškania platieb, tak je nevyhnutné zabezpečiť jej vhodnú a rýchlu implementáciu. Nemôžeme si dovoliť, aby malé a stredné podniky boli odradené od účasti na projektoch a programoch z dôvodu nedôvery v systém. Pani Damato, pokúste sa hovoriť pomalšie. Sú tu niektoré jazyky, kde sme zvyknutí na pomalšie tempo ako v taliančine. Pán Kaputo má rovnaký problém ako aj vy. Rýchlo rozmýšľate, rýchlo hovoríte, ale bohužiaľ musí sa to aj pretlmočiť a niekde sa to tlmočí ešte cez tlmočený text, takže jednoducho, keď chcete, aby vám volá kto rozumel, musíte hovoriť pomalšie. Musíme byť teda pozorní, bdeli a musíme vyzvať aj komisiu, ak by taká bola a musíme poznať na dôležitosť prístupu k úverom na malé a stredné podniky, hlavne aj tie mikropodniky, na vlastnej koži e, zažili tu ten nedostatok tých úverov a dostali sa do takýchto ťažkostí, keď sa snažili napríklad žiadať o úvery v bankových inštitúciách alebo bankách. Je tu takéto riziko, že budú z najväčšiu ťarchu, keď budú mať takýto stiažený prístup k financiám. Keď tomuto ešte pridáme oneskorenia v rámci politiky kohezie, nedostatočná regulácia, keď sa pozrieme na tie na tie otázky, ktoré sa týkajú štátnej pomoci, tak o to akutnejšia je nevyhnutnosť pomáhať našim podnikom. Čo navrhujeme? Integrovaný prístup k tejto politike, ktorá sa sústredí na konkrétne sektory, stavebníctvo, udržateľné stavebníctvo, smart zariadenia. Musíme zabezpečiť, že zohľadníme špecifickosť každého regiónu a že musíme takisto zohľadniť balíček, ktorý sa týka obehového hospodárstva, ktoré má ako cieľ vývoj ekonomicky udržateľný rozvoj, a ktorý bude hlavne dbať na tvorbu zelených ekologických pracovných miest. Ďalej e, treba sa pozrieť na opravy, na údržbu, na recikláciu a na ekodizajn alebo ekokompatibilné e, pracovné miesta. To sú všetko oblasti, ktoré by mohli pomôcť naštartovať e, ďalej malé a stredné podniky, ich segment. Ďalej je nevyhnutné navrhnúť rázny proces dekarbonizácií a oslobodenia sa od závislosti v dodávkach energii. Takisto je nevyhnutné zabezpečiť inovatívne riešenia pre utečencov, ktorí vstupujú na pracovný trh Európskej únie. Naše malé a stredné pedníky musia byť aktívnejšie a ich musia byť medzinárodnejšie, avšak eh, musia sa opierať o tie princípy, ktoré platia. Ďakujeme pekne, pani Damata, Ako ďalší spravodajca bude hovoriť Ramon Luis Valcárcel Siso. Gracias, Ďakujem, pán predseda. Vážená komisárka, viete, že niektorí z osy konania eh, Európskej eh, komisie v trajšom funkčnom období sa týka eh, hospodárskeho rastu a tiež tvorbe kvalitných pracovných miest na druhej strane. Komisia spustila eh, v svojej chvíli eh, nástroj, ktorý sa nazýva a ktorý vychádza zo stratégií inteligentnej špecializácie, ale čo sú eh, tieto stratégie špecializácie, inteligentnej špecializácie. Vychádza z uplatnenia inovácie v technologickom rozvoji a tiež z investície do ekonomickej reality keď e, tieto mm, budú môcť e, zistiť svoje slabé a silné stránky. Takzvané restress e, vychádzajú z operačných programov, čo na druhej strane núti regióny vypracovať svoje ex ante stratégie, pretože ak by to tak nebolo, tak by nebolo možné, aby tieto regióny mohli Eh, mať eh, prístup k týmto fondom. Okrem eh, toho, tieto stratégie majú participatívnu povahu a tam zasahujú občania a podniky a aj verejné správy. My v parlamente a v výbore pre regionálny rozvoj sme vypracovali správu, ktorá má za cieľ okrem neho pozbudiť komisiu, aby napredovala s týmito stratégiami. Hovoríme v tejto správe, že je to prvá správa, ktorá rieši túto vec v, tejto, v tomto volebnom období aj v tomto parlamente. Tiež hovoríme, že jej vypracovanie počíta s návrhom rôznych e, asociácií, ktoré sú špecializované v tomto odvetví a tiež počíta s širokým konsenzom výboru regionálneho rozvoja. A v tej chvíli, keď to eh, bolo eh, prezentované, tak eh, hlasovanie dosiahlo výsledok 33 hlasov za a len 3 proti. A okrem toho všetkého bola obohatená táto správa o e, podstatný súbor pozdňujúcich návrhov do postu 20. Chcem zdôrazniť k obsahu tejto správy potrebu, aby Európska únia zintenzívnila všetko možné úsilie pre dosiahnutie tohoto ekonomického rastu, ktorý bude ekonomicky udržateľný aj integrácii Chcel by som tiež e, zdôrazniť, e, že e, výskum a technologický rozvoj musia predstavovať jednu z priorít investícií, aby Fond regionálneho rozvoja to premenil na základňu, z ktorého bude možné posunúť konkurenceschopnosť a vytvorenie kvalitného, kvalitných pracovných miest. Je preto analyzovať e, kapacity a e, konkurenčné výhody každého regiónu a z toho možno otvoriť nové podnikateľské príležitosti a musíme e, podporovať tiež programy spolupráce, aby sme sa vyhli duplicitám a tiež musíme vytvoriť taký národný program, ktorý bude môcť zaručiť e, solidné ukazovatele. A e, chcem povedať na záver niečo k tomu, e, aké boli tieto výsledky pri naplnení. Ďakujem pekne. Ďalšia rečnička je pani ako spravodajkynia pani Iskra Mihajlova máte 4 minúty. Vážená pani komisárka, dnes prezentujeme správu, ktorá bola schválená a prediskutovaná v rámci výboru pre regionálnu politiku. Ide tu o teritoriálnu spoluprácu. Nazývame tento program programom Enterek. Táto správa obsahuje overené postupy, inovatívne opatrenia, ako aj príspevky do programu Európa 2020. A takisto aj pokiaľ ide o zjednodušenie jednotlivých programov teritoriálnych a odporúčania do budúcnosti. Chcela by som spomenúť cezhraničnú spoluprácu, ktorá prispela k týmto overeným postupom počas ostatných rokov, prispela k výmene informácií, ako aj v boji proti ekologickým problémom vrátane problémov, ktoré súvisia so stratou zamestnania, nedostatočným vzdelávaním a tak ďalej. Správa takisto berie do úvahy, že tento projekt, ktorý prezentuje zhruba 10 miliard eur, je vlastne iba malou sumou z celkového rozpočtu Európskej únie a tá suma nekorešponduje tým výzvam, ktoré sú pred nami. Táto správa takisto spomína, že program Interreg bol dosť neskoro odhlasovaný a je potrebné, aby členské štáty zmobilizovali finančné prostriedky, pokiaľ ide o plnenie cieľov. Apelujeme na členské štáty, aby sa vytvorili systémy kontroly, ako aj hodnotenia, aby sme lepšie vedeli, čo sa vytvorilo v rámci tohto programu. Takisto treba vnímať tú prácu Interreku aj v súčasnom kontexte imigrantskej krízy, pokiaľ ide o kontrolu a správu hraničných regiónov. Správa takisto spomína dôležitú úlohu Interregu, pokiaľ ide o zlepšenie inovácií a navýšenie synergií medzi RIS a systémom inovácií. Takisto treba vytvoriť viac kapacít spolupráce v rámci oblasti výskumu a rozvoja a takisto viac synergií v rámci programu Horizont 2020. Európske investičné fondy tu treba sa sústrediť predovšetkým na kvalitu, kvantitu a na dopad týchto investícií a to všetko v rámci diskusie, vízie, ktorá bude obsahovať viac inovácie. Musí to byť celé nástrojom, dôležitým nástrojom, ktorý bude konštantný. Táto správa takisto spomína význam skupín európskych, pokiaľ ide o synergie a spoluprácu, a apeluje na členské krajiny, aby sa v plnej miere využívali kapacity a príležitosti, tohto nástroja na to, aby sa zlepšila cezhraničná mobilita, vrátanie reglementačného rámca. Takisto treba sa sústrediť na priority a ak je to možné, treba dosiahnuť viac finančných zdrojov, predovšetkým v rámci zlepšenia integračnej politiky. Správa zdôrazňuje, že sú tu viaceré možnosti, pokiaľ ide o spomínaný nástroj, na to, aby mohol fungovať ako platforma pre budúce programy, na to, aby to mohlo byť skutočnosť základňou pre politiku súdržnosti budúcnosti. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A ako posledný spravodajca tohto prvého kola je pani Mercedes Breso. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vážená pani komisárka, kolegyne, kolegovia, politika súdržnosti, o ktorej dnes hovoríme, s týmito štyrmi správami, je jeden z mála nástrojov, ktorí e, sú úzko po boku občanov, pracovníkov, zamestnancov, podnikov. Tie zdroje, ktoré majú k dispozícii, tak tie zdroje plynú hlavne pre regióny a dnes zostáva jedný z mála investičných fondov, ktoré sú účinné v rámci celej Európskej únie, hlavne na lokálnej úrovni. Úloha regiónov a e, miestnych podnikov subjektov je dôležitá z pohľadu politiky súdržnosti, tak ako je aj podstatná z pohľadu stratégie makroregiónov, o ktorej hovorí predovšetkým moja správa, teda o tej alpínskej, alpskej oblasti. Tie oblasti, ktoré sú v tomto veľkom, obrovskom regióne, predstavuje projekty a možnosti investície do spoločných projektov nielen regionálneho charakteru, vytvárajú nové formy správy a riadenia na regionálnej úrovni, ktoré pochádzajú od samých regiónov, samotných regiónov a ktoré sa dejú za prispenia inštitúcií. Ja som teda presvedčená, že úloha regionálnych a lokálnych e, subjektov musí byť posilnená v rámci stratégie. Tak ako je uvedené v správe, ktorú sme hlasovali, regióny a miestne subjekty musia byť plne zapojené do riadenia stratégie, ak chceme dosiahnuť výsledky. Vieme, okrem iného, ako je dôležité, aby v tejto stratégie tá medziregionálna a cezhraničná spolupráca bola nejakým spôsobom nahrádzaná, ale aby došlo k nejakému, nejakej pridanej hodnote, k tým, tým už existujúcim projektom a programom, aby sa dosahovali predovšetkým spoločné ciele a spoločné programy, ktoré sa týkajú tejto alpskej a transalpskej oblasti. To, čo sa e, deje e, v tejto oblasti alebo v tomto regióne, má vplyv, ako všetci vieme, na celú Európsku úniu. Tak ako je deklarované v tých cieľoch 2020 a pokiaľ ide o udržateľný rozvoj, energetiku a ďalšie ciele deklarované, tak aj prostredníctvom tejto stratégie musíme ísť k realizácii projektov, makroregionálneho charakteru alebo rozmeru. Táto stratégia, ktorá sa týka alpských oblastí, chce e, využiť nástroje práve za týmto účelom. Preto bude dôležité, aby stratégia slúžila ako nový nástroj podpory pre ekonomický rozvoj, pre rast a pre zamestnanosť v týchto oblastiach, ale nie len v tradičných odvetviach, ako je cestovný ruch, ako je gastronomia a vinárstvo, ktoré zostávajú podstatnými, ale aj predovšetkým v tých e, inovatívnejších odvetviach Dôležité bude previazať tie mestské oblasti a vidiecké oblasti, tie nižšie s tými vyššími oblastiami alebo horskými oblastiami, tak aby tá stratégia fungovala, ale predovšetkým treba zabezpečiť prepojenie ekonomických aktérov v týchto oblastiach. Sú e, tu niektoré veci, ktoré nie sú dostatočne využívané, ktoré musia byť e, zlepšené. My navrhujeme vytvoriť investičnú platformu pre celú Alpskú oblasť, ktorá umožní mobilizovať financie tak verejné ako aj súkromné prostredníctvom príležitosti, ktoré pôjdu nad rámec politiky súdržnosti a bude to aj z EFSI financované. Je nevyhnutné zabezpečiť prepojenie týchto regiónov aj zvyšok sveta v týchto regiónoch a predovšetkým v tých alpských oblastiach existuje ešte príliš veľa takých tmavých, šedých, e, takých tmavých teda oblastí, ktoré nie sú dostatočne rozvinuté. Je treba príjmať nové riešenia, ktoré v kombinácii s tými tradičnými umožnia tým, ktorí chcú skutočne podnikať alebo jednoducho len prispieť k rozvoju týchto oblastí, môcť tak urobiť v e, v rovnakom postavení s konkurenciou a musíme zabezpečiť, aby tieto zóny a oblasti sa stali atraktívnymi, aby prilákali mladých, aby dávali tam možnosť pre rozvoj nástrojov a chceme zdôrazniť, že v rámci tej správy, v rámci správy zdôrazňujeme, že veľká väčšina tej, tej infraštruktúry, ktorá je navrhovaná v rámci TNT, je zabezpečiť prepojenie takéto infraštruktúry v rámci tých lokálnych oblastí. Samozrejme, to nie je riešenie na všetky problémy, ale je to jedinečná príležitosť pre tieto makroregióny. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Pani Presa, teraz za komisiu dostane slovo pani komisárka, nech sa páči. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați, stimați colegi. Vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni, dobré popoludne a večer. Som rada, že som s vami v pléne. Chcela by som sa poďakovať spravodajcom pani Mihajlovi, pánovi Damato, pani Breso a pánu Farkarselovi. A takisto by som chcela spomenúť výbor reči Európskeho parlamentu a chcem sa poďakovať za tieto štyri vynikajúce správy. Tieto správy sa sústredia na politiku súdržnosti, pokiaľ ide o podporu teritoriálnej spolupráce, ako aj tej alpskej stratégie, berúc do úvahy skutočnosti, že mám k dispozícii iba 5 minút o týchto veľmi dôležitých témach, by som chcela hneď prejsť k jednotlivým témam, pokiaľ ide o správu pani Amato, pokiaľ ide o podporu, zvýšenie konkurenceschopnosti MSP. Komisia víta, že takéto operačné programy sú lepšie zacielené na strategické priority, a e, pokiaľ ide o prepojenie s inováciou, vtedy prinášajú dobrý potenciál, pokiaľ ide o zabezpečenie pracovných príležitostí. Pokiaľ ide o podporu malých a stredných podnikov, vrátane startupov, to musí obsahovať podporné mechanizmy aj pre podnikateľské zručnosti. Musí to takisto obsahovať aj celú paletu externých služieb, z ktorých sa malé a stredné podniky môžu inšpirovať na to, aby tieto mohli sa inovovať a rásť. Zároveň však musíme robiť všetko preto, aby tieto mechanizmy boli ľahko aplikovateľné a prístupné pre malé a stredné podniky a z tohto dôvodu sme urobili viaceré opatrenia v vzduchu zjednodušení a výsledok pracovnej skupiny pre zjednodušenie, ktorá podporuje malé a stredné podniky, Výsledky uvidíme koncom septembra a snažíme sa zaviesť ten, v rámci tohto finančného cyklu viaceré odporúčania týkajúce sa e-kohezie, e-súdržnosti a zjednodušených nákladov. Takisto by sme chceli zjednodušiť život príjimateľov. Vieme, že nie je jednoduché nájsť túto správnu mieru vyváženosti medzi potrebou zjednodušiť pravidlá a potrebou nájsť efektívnu mieru kontroly spôsoby, spôsobu, v rámci ktorého sa peniaze finančných danových poplatníkov e, vynakladajú. Komisia berie do úvahy snahu vytvoriť participačnú platformu, pokiaľ ide o jednotlivé projekty. Chcela by som povedať, že skutočne už existuje webová stránka, ktorá je venovaná tomuto, tejto téme, pokiaľ ide o tú platformu otvorených údajov, kde vlastne všetky projekty, ktoré sú financované z európskych peňazí, vrátania malých a stredných podnikových projektov, ktoré pochádzajú z každej jednej členskej krajiny a regiónu. A pokiaľ ide o správu pána Valka Sera, pokiaľ ide o výskumné a inovatívne stratégie, chcela by som privítať tú silnú podporu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o túto špecializáciu v rámci politiky súdržnosti. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za jeho prezentáciu a takisto aj za jeho veľmi konkrétnu otázku. Áno, tie výzvy, tie najdôležitejšie výzvy, ktoré tu máme, tie prichádzajú práve vtedy, keď hovorím o týchto dôležitých výzvach. Takže našim cieľom je podporiť implementáciu týchto vízie priamo v teréne a ja súhlasím so zacielením vašej správy na dôležitosť a koordináciu týchto programov tak aby, sme, tak, aby sme vytvárali platformy a tzv. kooperatívne partnerstva, partnerstva tiež aby sme podporili spoluprácu na všetkých úrovniach, teda medziregionálnej, cezhraničnej aj nadnárodnej úrovni. Komisia bude naďalej pokračovať v podpore týchto procesov, napríklad e, tzv. stratégiou e, pre inteligentnú špecializáciu a jej súvisiacou platformou. A prostredníctvom tejto platformy chce podporovať regióny pri rozvoji a implementácii stratégie. A z tohto pohľadu Španielsko e, podľa Sedovského inštitútu prispieva veľmi, e, dôra, veľmi veľkým dielom e, spomedzi členských štátov. A ďalej sa budeme snažiť zabezpečovať, aby európske regióny profitovali z potenciálu, ktorý im dáva spojenie e, politiky súdržnosti s inými e, nástrojmi Európskej únie, ako napríklad e, Horizon 2020 a Fond pre strategické investície, teda Junckerov plán, tzv. Junckerov plán. Ako možno viete, my sme už publikovali usmernenie, ktoré je určené tým z vás, ktorí by chceli využívať tieto kombinované fondy, ale nechceme sa zastaviť tu. My budeme vypracúvať ďalšie príručky, ak to bude potrebné a želateľné. A E, budú po nich nasledovať e, súbory osvedčených praktických postupov a ich výmena by mohla napomôcť tomu, aby niektoré členské štáty alebo regióny, ktorým sa darí lepšie v nejakých oblastiach alebo získali nejaké skúsenosti alebo sú pokročilejšie, v rozvíjaní administratívnych kapacít alebo skúseností, tak aby e, mohli tieto svoje skúsenosti tlmočiť ostatným, ostatným, aby sme sa mohli poučiť od seba navzájom. A pokiaľ ide o správu pani Mihalovej o európskej a územnej spolupráci, tu by som chcela zdôrazniť, že vďaka našim investíciám v rámci programu Interreg sa nám e, podarilo sústrediť pozornosť na tento program a vďaka investíciám cez e, projekty Interreg e, vidíme konečne reálny výsledok v oblasti medzi štátnej spolupráce, napríklad v oblasti cezhraničnej spolupráce v oblasti životného prostredia. Ja som navštívila v, v týchto uplynulých dvoch rokoch môjho mandátu niekoľko krajín a mala som možnosť pozorovať plnenie rôznych cieľov v oblasti cezhraničnej spolupráce a možno povedať, že tieto nástroje samozrejme možno optimalizovať a možno zlepšovať, pretože životné prostredie sa pomerne rýchlo mení, ale ja si veľmi cením aj túto správu z vlastnej iniciatívy. Ja by som chcela poďakovať k poďakovať za túto myšlienku a za vaše odporúčania, ktoré podporujú spoločné vytváranie integrovaných eh, stratégií eh, územného rozvoja v pohraničných oblastiach. A eh, takéto integrované územné stratégie sú veľmi dôležité na to, aby sme využili investície, územné investície na maximum, aby sme podporili lokálny rozvoj, ktorý je otázkou tej príslušnej komunity, ľudí, ktorí žijú v oblasti a ktorí sa môžu podielať na naplnenie týchto plánov. Aj k tomuto potrebujeme rozvíjať napríklad technickú úroveň tej spolupráce medzi členskými štátmi v prihraničných regiónoch. Ale na nešťastie e, sú aj e, cezhraničné programy, ktoré už boli zablokované a my sa budeme s príslušnými členskými štátmi snažiť o ich odblokovanie tak, aby sa sfunkčnili. A sú tu tiež regióny, e, cezhraničné regióny, ktoré naplne využijú túto možnosť spoločného, e, spoločnej realizácie programu. ja si myslím, že táto možnosť je absolútne zásadná. Pre mňa je to veľmi dôležitá vec a môžem povedať, že veľmi veľa členských štátov sa snaží budovať a posilňovať hranice, ale ja si skôr myslím, že by sme mali tie administratívne hranice medzi členskými štátmi búrať. A ďalej je správa pani Gresle o stratégii pre alpskú oblasť. Tu e, komisia e, veľmi pozitívne vníma rovnováhu tejto správy a prístup, ktorý sa v správe navrhuje, pretože tento prístup zohľadňuje činnosti, ktoré e, sa realizovali v niekoľkých v výboroch Euró- Európskeho parlamentu. Ja som mala príležitosť hovoriť pri niekoľkých príležitostiach o tejto stratégii, ktorá spája krajiny niektoré z najpokročilejších alebo najviac rozvinutých krajín v Európskej únii s krajinami mimo Európskej únie a chudobnejšími regiónmi, ako ste konštatovali aj vy vo vašej správe. A súhlasím s vami v tom, že je potrebné podporovať e, koordináciu e, a zosúľaďovanie financovania v oblasti politiky súdržnosti a tiež využívanie iných finančných nástrojov. A e, ďalšie rozvíjanie makroregionálnych ekonomických projektov je absolútne nevyhnutné, ak chceme naplno využiť všetky možnosti financovania a synergie, ktoré sa črtajú e, pri využívaní rôznych stratégií. A komisia už upravila e, právny rámec politiky súdržnosti takým spôsobom, aký, aby v programoch bolo možné zohľadňovať ciele, e, ktoré vyplývajú z makroregionálnych stratégií. A stratégia pre Alpskú oblasť, podobne ako iné makroregionálne stratégie, napríklad pre oblasť Podunajsku alebo oblasť Baltského mora, tak tieto stratégie teda konkrétne táto alpská stratégia tá patrí aj ostatné takéto samozrejme patrí členským štátom. Tieto ju majú rozvíjať a dávať jej náplň a význam. A komisia sa bude snažiť zohrávať svoju úlohu, teda úlohu facilitátora. A ja veľmi vítam tú vašu myšlienku vytvorenia investičnej platformy, pretože sme partnermi a chceli by sme, aby sa rôzne fondy Európskej únie, strategické a investičné, Eh, kombinovali a využívali eh, naplno aj v tých menej, využi- v tých menej rozvinutých oblastiach. Komisia skrátka v tomto, v tejto oblasti zohráva veľmi dôležitú úlohu a veľmi radi eh, poskytneme oporu, ak aktivita bude mať nejakú pridanú hodnotu. A radi by sme to robili v partnerstve s členským štátom a s regiónmi. Hovorila som viac než ten čas, ktorý bol vyhradený, ale chcela som prejsť všetky štyri správy a teším sa na rozpravu v tomto pléne. Ähm, Ďakujeme. Pani komisárka, to ale vedie k tomu, že musím dbať na to, aby sa naozaj dodržal rečnícky čas u ďalších rečníkov. Teraz e, autory z jednotlivých výborov. Najprv z výboru EMPL e, na 1,5 minúty žerom Lavrieux. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, na úvod snáď poďakujem spravodajkyni pani Breso za stratégiu a za kvalitu jej e, správy. Náš výbor e, mňa poveril e, pozíciou spravodajcu na stanovisko z našeho výboru Mont Saint-Michel, eh, eh, maximálna vyvýšenia na severe a Alpy na juhu. Ja som, chcela, ja som chcel vyzdvihnúť eh, význam tohto alpského masívu a porovnanie s zamestnanosťou, sektorom, kde tu navrhujeme vytváranie regionálnych z, pracovných úradov práce E, pracovný trh, e, kde by sme si vedeli predstaviť e, špecifické centra vzdelávania a viacjazyčné online vzdelávacie centra viaceré aktivity a tu chcem ešte doplniť, že voľná, voľný pohyb osôb to je predpoklad, aby sme dosiahli ciele k ekonomickej, sociálnej a teritoriálnej i environmentálnej kohézie, hlavne pre cezhraničných pracovníkov. Ďakujem. Ďakujem na minútu. Ďalšou rečničkou je pani Briano za výbor Envy. Grazie, presidente. I temi ambientali sono... Ďakujem. Disciplíne. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ekologické otázky sú horizontálne a práve to nás motivovalo v našej práci vo výbore Envy, keď sa snažíme skombinovať ekoturizmus, eh, zvyšovanie e, množstva zveriny a celkovo e, divožijúceho, divoživúcej fauny a flóry, zalesňovanie. Toto sú všetko veľmi dôležité oblasti, ale veľmi často zanedbávané otázky. A preto by sme mali veľmi dôkladne e, brať do úvahy veľmi bohaté kultúrne a prírodné dedictvo tohto alpského regiónu. Klimatické zmeny majú obrovský vplyv práve v tomto regióne a na nešťastie vidíme že sa napríklad zmenšuje plocha ľadovcov a že čoraz e, náhlejšia väčšie prívalové dažde spôsobuje eróziu pôdy v týchto vysokohorských oblastiach a a preto treba, tieto hydrologické aspekty sú veľmi dôležité a treba ich zohľadniť v budúcnosti v, vo všetkých stratégiách. E, klimatické zmeny zkrátka môžu mať obrovský vplyv práve v tomto regióne. Ja chcem poďakovať pani Breso za prácu, ktorú odvedla vo výbore Agri e, bola podporená veľkou väčšinou. Teraz pre výbor pre e, dopravu a turizmus pani Ajutu na 2,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Um, hovoriac za výbor TRAN, teda výbor pre dopravu, musím povedať, že som trocha nespokojná s metódou, ktorú zvolila spravodajkyňa pri spracovaní konečnej správy a e, som nespokojná z toho, že sa tam nedostali niektoré veci, na ktoré upozorňoval práve náš výbor a e, týmto mám na mysli, že e, autorka správy nemala záujem prihliadať na postoje rôznych výborov. To nesvedčí o nejakom veľkom rešpekte voči práci kolegov Eh, ktorí spolupracovali vo výboroch naprieč celým politickým spektrom. Takže by som chcela veľmi eh, poprosiť kolegov a kolegyňa, aby sa pozreli na pozmeňovacie návrhy z našej strany, ktoré tlmočia záležitosti, eh, ktoré sme sa snažili povedať vo výbore my a ktoré sa do správy nedostali. A v tých našich pozmeňovacích návrhoch sa E, zaoberáme napríklad e, otázkou práva prístupu občanov k e, dokumentom o projektoch, ktoré sú financované z verejných prostriedkov. Riešime napríklad otázky verejného zdravia a životného prostredia ako priority kde by prístup k verejným informáciám mal byť garantovaný a Tiež e, napríklad e, sme riešili otázku toho, že nové projekty verejnej infraštruktúry, dopravnej infraštruktúry by, mali byť, by nemali byť financované, až kým nebude e, naplno využitá existujúca infraštruktúra. A čo sa týka proje- financovania projektov, ktoré majú príliš veľký dopad alebo nesú zo sebou príliš veľké environmentálne rizika, tak tiež upozorňujeme na to, že sme proti, aby takéto projekty boli financované z verejných peňazí. A Mm, tiež projekty, ktoré môžu mať veľký vplyv, negatívny vplyv na miestne obyvateľstvo alebo akékoľvek ignorovanie názoru toho miestneho obyvateľstva e, je veľmi nebezpečné. Potrebujeme skrátka, aby e, sme nebudovali tieto obrovské biele slony, tak povedať, ktoré poškodzujú životy ľudí a vedú ku korupcii. Ďakujeme. A teraz za výbor Agri na minútu pani Müller. Vážený pán predseda, poľnohospodárstvo je základom e, e, životoschopného priestora, priestoru alpského, ktorého e, vlastne poznáme v mnohých oblastiach a tým pádom sa tu môže dobre implementovať európska stratégia. Len pri fungujúcom poľnohospodárstve a lesníctve dokážeme kultivovať kultúrnu, kultúrnu krajinu, chrániť rozmanitosť druhov a vytvárať atraktívny priestor pre e, rodiny, aby ľudia neodchádzali z vidieku. Preto musíme veľmi starostlivo zaobchádzať s našimi zdrojmi, aby sme chránili e, vlastníctvo polnohospodárských rodín. E, stratégia pre alpský priestor rozoznáva túto dôležitosť. Týchto posilníme remesla, turistiku a zachováme alpský priestor ako priestor pre rekreáciu a oddych Chcem poďakovať všetkým výborom. Podarilo sa nám spoločne e, pokryť tie základné body pre ďalší rozvoj habského priestoru. Ďakujem. Herzlichen Dank. So, jetzt kommen jetzt... Ďakujeme a teraz jednotliví rečníci v mene politických skupín za Európsku e, ľudovú stranu na 1,5 minúty Krištof Hetman. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, pani komisarz. Ja chciałbym bardzo Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som sa srdečne poďakovať za to, že pani spravodajkyňa venovala pozornosť európskej teritoriálnej spolupráci. Európska spolupráca v tejto oblasti je zásadná. Preto, prečo, čo reprezentuje EÚ, história európskeho územného, európskej územnej spolupráce, to je úspech všetkých tých, ktorí sa zapojili do spoločného cezhraničného diania a aktivít – Znamená to tisíc e, beneficientov projektov a praxe a predovšetkým sú dôležité cezhraničné programy, ktoré poukazujú na to, aké dôležité je práve v týchto oblastiach, e, aká je to dôležitá spolupráca i v oblastiach, ktoré sú spoločné s tretimi krajinami. Práve tu musíme budovať dôveru spoluprácu. Nesmieme zabúdať na to, že sú to pred všetkým periférne oblasti EÚ, eh, kde musíme venovať veľkú pozornosť podporovať tieto regióny. Súčasne by sme mali zabezpečiť to, aby po roku 2020 Európska územná spolupráca mala dostatočný rozpočet a zároveň posilniť dôležitosť a účinnosť tejto spolupráce. Tiež by tu mala byť určitá pružnosť a určitá e, dôver, dôveryhodnosť na úrovni spolupráci v tejto európskej teritoriálnej či územnej spolupráci. Ďakujeme. Teraz e, pani Dančila. Domnule președinte, doamnă comisar, politica de coeziune și implicit cooperarea teritorială reprezintă... Ďakujem. E, kohezná politika je tá spolupráca je tu v duchu jednotného trochu. Všetky európske regióny tu participujú. Chceme ekonomickú integráciu v Európe, chceme ju podporovať a e, tiež konkurencieschopnosť e, e, regiónov, ktoré by sme chceli posilniť, aby fungoval trh. Európske teritoria zohrávajú dôležitú úlohu a tu je dôležité rozvoj pomocou vyváženého prerozdelenia hospodárskych aktivít. Najnovšie analýzy dokazujú, že je tu takýto prístup. Geografia je dôležitá a regionálna politika môže veci len zvrátiť k lepšiemu. Vlády, národné vlády musia musia pôsobiť na regionálnej a lokálnej úrovni v prospech národných politík. Neexistuje tu nejaký všeliek pre regionálny rozvoj, ale partnerstvo, transparentnosť, subsidiarita, podiel občianskej spolo- účasť občianskej spoločnosti, všetky tieto snahy môžu prispieť k partnerstvu medzi verejnými zložkami a súkromným sektorom. Takto môže celé, celá spoločnosť byť implementovaná. Malé a stredné podniky zohrávajú dôležitú úlohu, vytvárajú 25 činnosti v tejto oblasti. Komisia a členské krajiny musia spolupracovať, aby, aby podnikateľský duch uh, uh, pomáhal zapájaniu žien, vytváranie nových služieb a takto Takto môže e, rásť príjem e, rodín. Nesmieme zabúdať, že európske regióny e, sa musia prispôsobovať globálnemu tlaku. Klimatické zmeny znamenajú veľké zaťaženie pre iné sektory, ale e, takisto je tu starnutie oby, obyvateľstva a to je veľká výzva. Musíme vytvárať príslušnú koheznú politiku v Európe, my všetci e, sa snažíme o to, aby v zjednotenej Európe sme mohli mať pokrok. Naše mesta a dediny e, takto vytvárajú investície pre národné a regionálne politiky. Nemôžeme byť len jednoduchými pozorovateľmi týchto úsilí, Musíme sa spolupodielať. Ďakujem veľmi pekne za európskych konzervatívcov. si pani Rúža Tomášič. dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou európskeho hospodárstva. Posilnenie ich konkurencieschopnosti má veľký význam pre hospodársky rast a znižovanie nezamestnanosti. Nepoznám žiadneho politika, ktorý by bol proti rastu a konkurencieschopnosti, ale väčšina z nich sa prichádza s nápadmi a myšlienkami a opatreniami práve takými, ktoré brania konkurencieschopnosti, jednoducho zaťažujú podniky veľkými daňami a byrokraciou nedokážeme malým a stredným podnikom takto pomáhať pri raste. Mali by sme im naopak pomáhať a miesto toho im kladieme na plecia ďalšiu záťaž verejnej politiky a dane. Malé a stredné podniky budú konkurencieschopnejšie, ak sa bude politika menej miešať do ich života a ak aj regulačná záťaž sa zníži. Preto som za tento program REFIT pretože doteraz ukázal pomerne dobrý úspech pri odstraňovaní regulačných prekážok, ale vytváranie jednotného trhu neznamenalo zníženie týchto prekážok a záťaže. Naopak, na e, vnútroštátnej úrovni sa zvýšila záťaž ešte o vnútroštátne predpisy. Som za to, aby sa doš, došlo k zvyšovaniu čerpania z fondu, ale v prvom rade treba najmä pomáhať mikro a stredným podnikom, pretože práve tieto podniky majú zriedkavo tú kapacitu, ktorú by potrebovali na zvládnutie týchto úloh. Veci musíme zjednodušiť, musíme zjednodušiť postupy. Inak skončia tieto prostriedky len u tých, ktorí sú veľkí a ďalej a viac rozvinutí. A to nie je našim cieľom. Ďakujem pani kolegyňa Tomašič za liberálov teraz pani Petra, pán Petra Astrevičios. Milí kolegovia, eh, pre liberálov boli MSP stále hnacou silou rozvoja hospodárstva, rastu a pracovných miest v EÚ. Máme tu okolo 23 miliónov MSP, to predstavuje veľké percento všetkých podnikov a vytvára to dve z troch pracovných miest v súkromnom sektore. Môžeme očakávať, že Európske orgány vyvinú úsilie na zjednodušenie pravidiel, zvýšenie synergie medzi programy, posilnia diverzifikáciu zdrojov pre MSP a posilnia koordináciu politik. Taktiež kultúrna priepasť sa musí prekonať medzi postupmi v štrukturálnych fondoch a každodenným životom MSP v rôznych krajinách a regiónoch. Kohezná politika EÚ nebola nikdy jednoduchá, nemala ľahký život. Od svojho vzniku bola kritizovaná takmer neustále. Avšak všetci vieme, aký veľký dopad má na rast a rozvoj, ako to ovplyvňujú európske štrukturálne a kohezné fondy už mnoho desaťročí a jediná cesta, ako zachovať tento nástroj EÚ je zamysliť sa, hovoriť a chrániť efektívne využívanie verejných zdrojov, ktoré prinesie maximálny úžitok a pridanú hodnotu. Mnoho peňazí na súdržnosť je ale zabetonovaných, investovaných do betónu. Veľmi málo sa investuje do inovácií. Ďakujem veľmi pekne a ďalším rečníkom za lavicu je pani Martina Michos. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani komisárka, kolegovia a kolegyne. Táto, tieto správy sa týkajú dôležitých skúseností pri realizácii regionálnej politiky, ale treba tieto veci teraz konkrétne realizovať. To sa týka najmä zjednodušenia regionálnej správy MSP, menších projektov, e, témy, ktoré posilňujú cezhraničnú spoluprácu, väčšia právomoc pri rozhodovaní na mieste a mimoriadne dôležité by bolo samozrejme, aby sa ukončila jednostranná úsporná politika, pretože tá bráni kohézii E, koheznej politiky a politike investícií, verejných investícií, je absurdné vyhrážať sa zamrazením v štrukturálnych fondoch, keď krátke krajiny ako Španielsko a Portugalsko takmer nemajú žiaden priestor na investície a tie e, zámery znižovať rozpočet EÚ na rok 2017 práve v oblasti politiky súdržnosti ohrozujú úspech všetkých e, iniciatív v Európe. Nová, nový sociálny pilier la Juncker znie dobre, ale Jediný nástroj, ktorý máme k dispozícii na solidaritu v rámci EÚ, a to je politika súdržnosti, tak tento nástroj nesmieme jedným dychom s tým, s tým aj e, zničiť. Ďakujem, pani Michels. A teraz za zelených minúta a pol Michel Rivasi. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka, kolegovia. Táto správa by ma mala mať za cieľ podporovať trvalý vývoj v tejto oblasti a vytvárať e, ekologické e, e, stimuly. A my sme ale naďalej neflexibilní, pokiaľ ide o infraštruktúrálne problémy, projekty. Keď sa naše návrhy nepríjmu, tak odmietame ho prijať. Snažím, snažíme sa, aby boli prijaté infraštruktúrálne problémy, ktoré sú tie, ktoré sú e, podceňované. Máme tu nedávne potvrdzovanie e, účtovného dvora, e, ktorý sa domnieva, že je tu boj ekologickej ekologov. Keď si uvedomíme, že tá oblasť Perpignan Figueras 200 miliónov eur. Dnes e, táto línia e, spojenie Perpignan Figueras e, železníc je úplnou stratou, je to obrovské prehodnotenie. V konečnom dôsledku sú to daňoví poplatníci, ktorí tú faktúru zaplatia, pričom Európska únia, Francúzsko a Španielsko poskytli veľkú časť rozpočtu sme e, samozrejme viacmodálnu správu v Alpolskom údolí, ale chceme riešenia menej nákladné, aby bolo možné využívať infraštruktúry železni, e, železničné, ktoré existujú. I... Ďakujem, pani Rivazi. A teraz na 1,5 minúty v mene EFT Julia Reed. Dobrý večer kohezné alebo regionálne dotácie sú na to, ako využiť peniaze daňových poplatníkov. Ale je to len taká návnada, aby pomohli MSP, musí trh pro, e, uspieť, byť prosperujúci, vytvárať dobré produkty, dobre platiť robotníkov. Proste trh musí byť v dobrom stave na to, aby bol nástrojom na prosperitu a nie ideologickým cieľom ak má trh fungovať, trh má fungovať vo verejnom záujme, v záujme spoločnosti a to je tá hlavná úloha politikov. Musíme si uvedomiť škodlivé dôsledky všetkých tých kartelov a oligopolov a súkromných monopolov a štátnej kontroly. Skrátka, rodinkárstva na, e, za účet daňových poplatníkov. A v tejto správe nevidím nič, čo by na toto poukazovalo. My to, čo potrebujeme, nie je rodinkárstvo, ale hospodárska súťaž, ktorá nie je manipulovaná. A to znamená, že musíme mať rôzne opatrenia na trhu, ktoré zabránia e, vytváraniu dominancie. A to nemám na mysli len monopoly. Znamená to aj veľký, malý počet veľkých hráčov, ktorí fungujú ako kartel a zvyčajne EÚ začína s, s úmyslom, ale keďže nechápe podstatu problému, vynaloží veľa peňazí, dosiahne málo a ešte pravdepodobne zhorší situáciu. Preto sa moja krajina rozhodla odísť z EÚ. Ďakujem. Ďakujem. A teraz ďalším rečníkom je za ENF Olaf Stüger. Dobrý. E, Dobrý večer, pán predseda. Ďakujem. Minulý týždeň sme mali správu o Moldavsku a v minulých rokoch v tejto krajine bolo 7 miliónov e, eur, ktoré sa jednoducho tam stratili. Ako je to možné, že krajina, ktorá má jeden z najvyšších, eh, jedno z najvyššieho skóre v korupcii, dostáva milióny a milióny eur. Môžeme tu hovoriť o stratégii pre inovácie, ale pozrime sa na to, ako inovatívne zaobchádzať s peniazmi daňových poplatníkov a neplatiť už ťažko korupčným krajinám. Pán predseda, každý rok máme správy o tom, aké sú daňové úniky a pritom nikto nie je potrestaný. Takže sa pýtam v mene daňových poplatníkov, kedy to skončí. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz nezaradený 1,5 minúty pán Lampros Funtulis. Dobrý večer, ďakujem. Pokiaľ ide o súdržnosť v EÚ, tak hospodárska súdržnosť nestačí. To e, sa týka len tých, pre ktorých je to lukratívne, ale musíme hovoriť o dôležitej oblasti, kde potrebujeme podporu. To sú inovácie malých a stredných podnikov. Ale situácia je taká, že neexistuje tu vlastne žiadna možnosť, a sú veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Nemôžeme hovoriť o stratégiách, ktoré by predstavovali znalostnú základňu, keď na druhej strane je to tak, že veľká časť Európskej únie má také politiky, že krajiny na juhu majú vysokú nezamestnanosť a hladové mzdy jednoducho politické opatrenia EÚ neprinášajú tam osoch. Vidíme, že politika síce dáva peniaze, ale je to taká, taký spôsob rozdeľovania, ktorý nesúvisí s realitou trhu. A chceme mať naozaj hospodársku súdržnosť v EÚ, tak treba prijať opatrenia, uh, potrebujeme jednotnú minimálnu mzdu, jednotné spravodlivé dane a odstránenie dotácií, aby sa uvoľnili prostriedky na zvyšovanie miest a znižovanie nezamestnanosti. Potom podniky sa nadýchnú a dosiahnu rast a to by museli byť opatrenia EÚ, ktoré by mali záujem o rozumné investície a nemalo by to byť niečo, čo je len na papieri. Ďakujem veľmi pekne a teraz sa dostávame k ďalším rečníkom. Prvá rečníčka je kolegyňa Klaudia a 1,5 minúty. Vážená pani komisárka, pán predseda, kolegovia, kolegyne, na začiatok dovolte, aby som sa poďakovala pani spravodajkyni za veľmi dobrú spoluprácu e, pre, e, na tému Európskej stratégie pre Alpský región. Myslím si, že sme pripravili dobrú správu a chcem tu hovoriť o niektorých jej bodoch teraz. Každý, kto sa zaoberal touto správou, vie, že ich dopad na 80 miliónov ľudí v 48 regiónoch a 7 krajinách predstavuje jej záber. Pri takomto zábere neexistuje žiaden priestor na zeleno-ľavicové sny. Ochrana životného prostredia a prírody sú veľmi dôležité, ale ľudia pri sledovaní tohto cieľu nemôžu ostať niekde na polceste je to fajn mať krásnu alpskú prírodu, z ktorej sa domáci potešia, ale čo to znamená, ak nemajú žiadnu prácu, alebo ak sú z tohto dôvodu prinútení vysťahovať sa zo svojho regiónu. Myslím si, že cena za ochranu prírody v tejto podobe je privysoká. Preto treba pomôcť týmto ľuďom v týchto regiónoch zostať vo svojej vlasti a to sa dá len podporou a investíciami. Finančná in, e, pomoc do ekonomiky, cezhraničnú dopravu, e, vytváranie sietí pracovných miest by pomohlo vytvoriť životaschopný alpský priestor, kde by mohli zostať žiť a pracovať aj budúce generácie. Ďakujem veľmi pekne a teraz Liniana Rodríguez. E, Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcela naozaj srdečne poďakovať spravodajkyni e, za jej pripomienky k správe o európskej územnej spolupráci. E, my skúmame možnosti šírenia osvedčených postupov a vytvárania partnerstiev, ale mali by sme sa vyhnúť chybám, E, ktoré sa už niekde inde vykonali. Môj región, Madeira, je to jeden z najvzdialenejších, najľahlepších regiónov Európy. E, bolo asi 6 tisíc e, hektárov, tak povedať, zničených a toto je veľký podiel pre taký relatívne malý ostrov. Tu ide, tu ide o veľké zosuvy, pri ktorých zomierajú ľudia a tieto zosúvy sú spôsobené klimatickými zmenami a tie náklady, ktoré s tým súvisia, e, to sú obrovské čiastky a ja sa pýtam, kedy komisia zasiahne v tejto veci. Ja by som chcela poďakovať Taliansku a Španielsku, teda krajinám, ktoré nám pomáhali, ale myslím si, že komisia musí v tejto veci robiť viac. Mali by sme Eh, apelovať na komisiu, aby rešpektovala regióny a, pred, a sú tu regióny, ktoré v Európe sú znevýhodnené a zaostávajú a práve týmto treba pomôcť. Je veľmi dôležité skrátka, aby sme eh, od komisie dostali veľmi jasný signál, že bude stáť na čele. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na dve minúty dostane slovo eh, kolega Remo Serna Giotto. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Kolegyňa, kolegovia, ja som veľmi rád, že tu môžem prehovoriť, pretože správa o alpskej stratégii, o stratégii pre alpský región je podľa mňa veľmi dobrá. a Chcel by som poďakovať pani Vreso, teda spravodajkyni, aj keď sú tam dve, dva problémy. V prvom rade eh, ide o makroregión s 80 miliónmi obyvateľov, No teda ak zarátame oblasti na juh a na sever od Alp, e, kde dochádza k rozvoju. A je to možno niečo užitočné pre Európu, ale zároveň ten región je veľmi krehký a náročne sa tam pracuje. V uplynulých 15-20 rokoch e, došlo k nárastu obyvateľstva o 40 Takže ak sa pozrieme e, na infraštruktúru, ktorá E, sa buduje na juh a na sever od Alp, a kde vzniká bohatstvo a blahobyt a prosperita pre obyvateľov, tak e, e, keď dochádza k preprave tovaru a osôb cez tento krehký región, tak to spôsobuje problémy, pretože v niektorých častiach regiónu dochádza k depopulácii, ťažko sa tam niečo rieši, ťažko sa tam niečo buduje, ale moja skupina je presvedčená, že by mal byť garantovaný príjem pre obyvateľov týchto odlahlých častí tohto regiónu, aby nedochádzalo k depopulácii. A teda tu dochádza k odlivu obyvateľstva do tých priemyselnejších regiónov. Depopulácia je vec a bráne depopulácie je vec, o ktorej budeme hovoriť zajtra. Ale naše riešenie, navrhované riešenie je také, aby sme garantovali príjmy pre ľudí, ktorí sa rozhodnú zostať v týchto regiónoch, aby tam populácia neklesala. E, tam ide o to, že jednoducho to ľudia tam nedokážu prežiť a e, životné podmienky sú nízke. E, dochádza dokonca k tzv. zločineckej infiltrácii. A ja v Taliančine nepoužívam náročky talianské termíny a pojmy na toto, teda nehovorím o mafii, ale toto sa deje a mali by sme tomu brániť tiež. Ďakujem veľmi pekne ďalším, ďalšou rečničkou, ďalším rečníkom bude Matthijs van Miltenburg za ALDE. Ďakujem, pán predsedajúci. Investície sú základom rastu a tvorbu, tvorby pracovných miest a preto Európa investuje miliardy do výskumu a rozvoja, pretože toto je investícia do budúcnosti a investovanie do inovácií to neprináša automaticky hneď nové pracovné miesta a preto je dôležitá spolupráca medzi e, podnikmi, e, znalostnými inštitúciami alebo univerzitami, vládami a e, výskumnými inštitúciami. A práve to sa zrejme myslí tými inovatívnymi alebo to inteligentnou špecializáciou a inovatívnymi riešeniami. Ono to všetko ale znie dobre, ale všetko sa dá organizovať lepšie. Mám k tomu dve pripomienky. V prvom rade v regiónoch je situácia rôzna. Sú regióny, e, tým pádom, kde nie je možné jednoducho prevziať model, model od ale úspešne ho uplatniť. Preto by som chcel, aby každý vychádzal zo svojich možností a vytváral si vlastnú stratégiu inovácií pretože každý má nejaké špecifické potreby v tých regiónoch a každý e, musí riešiť špecifické problémy. Ďalej tieto inteligentné špecializácie tie by e, mohli e, dať obrovský impuls novým inováciám a ekonomickému rastu v regiónoch. A tu ide o blaho, blahobyt v Európe a preto by E, Európska únia mala týmto regionálnym hráčom dať dostatok finančných prostriedkov na to, aby mohli realizovať tieto stratégie inteligentnej špecializácie, pretože len takto dokážeme prejsť k silnejšej a konkurencieschopnejšej Európe. Ďakujem. Ja ďakujem vám. A teraz za 1,5 minúty dostane slovo Kurcio Maltéze. Ďakujem pekne, pán predsedajúci my e, míňame 26 miliard e, na cestu e, z Turína do Lyonu a takmer 6 miliard sa zbytočne vynaložilo v Taliansku na to, aby sa vybudovali mobilné bariéry pri Benátkach, ale tieto bariéry nefungujú a peniaze idú skorumpovaným skupinám. My jednoducho míňame peniaze na veci, ako je zvonica v krajine alebo v, v dedine, kde, e, ktorú zasiahlo e, ktorú zasiahlo zemetrasenie a keď sa tá zvonica zrútila, tak dokonca zabila rodinu. Tej korupcie je tak veľa a e, záplavy a zosuvy pôdy sú čoraz hrozivejšie, majú čoraz väčšie následky každý rok a politici tie oblasti navštevujú a slubujú a slubujú, ale nič sa samozrejme nikdy nestane. A ja si myslím, že toto treba ukončiť, tieto obrovské e, tzv. biele e, slony e, treba prestať budovať a prestať míňať verejné peniaze na veci, ktoré sú len nabubrelými monumentmi. Takže treba napríklad presprávať prostriedky na reguláciu vodných tokov a preto by sme chceli apelovať na komisiu, aby Napríklad e, boli transparentné e, informácie o tom, ako sa naklada s verejnými prostriedkami, osobitne e, cesta Turin Lyon. Ďakujem veľmi pekne, pán Maltez. Teraz nedám 1 minút 30 Ernest Maragal. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. My sme schvalovali tú našu správu pod určitým stresom a Eh, chceli sme do nej zapracovať aj určité veci z, zo strednodobej previerky, ale eh, je tu jeden problém a to riadenie programov. Eh, tu by bolo potrebné prepojiť regióny. Po druhé, je treba zohľadniť potreby malých firiem, kde v každom regióne tie malé, stredne veľké podniky sú kostrov ekonomiky. Po tretie, po tretie E, treba zabezpečiť e, to, aby e, členské štáty dostávali viac peňazí na túto územnú alebo politiku súdržnosti, teritoriálnu politiku. Po štvrté, je treba rozvíjať nové možnosti územnej, budovania územnej súdržnosti a zdôrazňovať prepojenie medzi regionálnymi programami a stratégiami, ktoré platia pre celú Európu. A tu hovorím najmä o E, stratégia v oblasti energetiky, klímy a ekonomického rozvoja. Ďalej by sme mali e, fungovať solidárne, mali by sme využívať e, tie znalosti, ktoré boli nadobudnuté v najpokročilejších regiónoch a šíriť ich inde. A len takto môžeme zabrániť tomu, aby sa šíril program tam, kde nemá žiadny zmysel. Ďalej, po šieste by sme mali využívať nové finančné nástroje, ktoré máme k dispozícii a zároveň by sme mali e, prihľadané iné e, parametre než rentabilitu. E, tu je treba prihľadať na určité, určitý prínos pre európsku verejnosť a rozvoj daného regiónu. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem vám. Teraz jednu minútu na kolegyňu Beatrix von Storch. Ja, Wir heute über die Ďakujem. Dnes hovoríme o koheznej politike a to znamená, že subvenciami chce EÚ vyvážiť tie hospodárske nerovnováhy medzi regiónmi. Viac ako tisíc miliard eur bolo takto prerozdelených od roku 1980 do, e, do roku 2020. Príde k tomu ešte ďalšie miliardy. Ja to považujem za výsmech, že Európska únia teraz malým a stredným podnikom povie, že 140 miliard eur e, je pre ne podpora je to práve, sú to práve tieto malé stredné podniky, práve tieto podniky, ktoré sú chrbticou našej spoločnosti. Oni vytvárajú prostriedky, ktoré sa potom prerozdeľujú, zoberú sa im z pravého vrecka, aby sa vrátili do ľavého. Zastavme prerozdeľovanie, aby sme e, e, pozastavme túto koheznú politiku a postarajme sa práve o to, aby z tých prebytočných e, byrokratických balastov boli tieto práve malé stredné podniky oslobodené. To by bola pridaná hodnota. Ďakujeme teraz za minútu Mirej, na minútu Mirej Dornáno. Ďakujem pekne. Som z juhozápadu Francúzska a preto som za to, aby sa zachoval druhý najväčší koridor biodiverzity, teda Alpská, Alpská oblasť. Zastávam kvalitu života v tejto oblasti a rešpektovanie životného prostredia Neváhala som obviniť projekt e, prepojenia Lyon-Turín práve z tohoto dôvodu. Hoci EÚ financuje obrovskými prostriedkami tento projekt, alpská stratégia si zaslúži e, trvalé, trvalo udržateľné chránenie ekosystémov i spoluprácu cezhraničnú pri e, spravovaní hydrogeologických a klimatických rizík. Podru- tiež potom je tu e, boj proti exodusu, odchodu z vidieka. E, Európska únia by mala rešpektovať úlohu e, územných e, samospráv a tiež spoluprácu s medzinárodnou, ako je Alpský dohovor z roku 1991, kde je viacero krajín i Švajčiarsko. Zostaneme, prosím, bdeli, pokiaľ ide o makroregionálnu integráciu a národné rámce a lokálne takisto sú veľmi dôležité. Ďakujem. Ďakujeme a teraz za e, pán Joachim Celer e, na 1,5 minúty, nech sa páči. Dnešný rozhov, dnešná rozpráva e, k štyrom správam o kohezné politike celkom jasne ukazuje, aká rozmanitá je táto centrálna oblasť politík EÚ, keď chceme opatrenia v rámci štrukturálnej politiky cieľene a na účel občanov e, implementovať. Chcem ešte raz povedať o správe k európskej teritoriálnej spolupráci. Jeden z princípov Európskej únie je voľný pohyb. Hranice fyzicky nie sú pre ľudí vlastne už uchopiteľné, môžu spolupracovať, cestovať a práve v pohraničných oblastiach, ktoré sú často tými nie práve najrozvinutejšími regiónmi v rámci členských krajín. Práve toto môže byť výhodou. Európska únia to podporuje už 25 rokov programom Interreg, ale európska e, teritoriálna spolupráca siaha i ďalej. Ide o o prostriedky e, a právny instrument na tento účel teritoriálnej spolupráce. Tu máme možnosť, vytvorili sme si možnosť spolupráce inštitucionálnej nad rámec štátnych hraníc. Bohužiaľ musíme konštatovať, že veľmi často z hlavných miest, z národných egoizmov táto práca v pohraničných regiónoch sa blokuje, vlastné právne systémy e, sa často nez, e, e, zvyšuje nad, povyšuje nad teritoriálnu spoluprácu Dúfam, že, že u budúcej koheznej správy kohito, teritoriálna spolupráca nájde odzrkadlenie. Teraz na 1,5 minúty kolega Derek Wona. Uh, thank you, chair. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja by som chcel poďakovať spravodajkyňam a spravodajcom a aj e, pani komisárke za jej príspevok a tie správy, o ktorej dnes hovoríme, sú veľmi dôležité, ale zo všetkých by som sa chcel sústrediť na správu o e, zvyšovaní konkurenceschopnosti MSP. My sme tradične sústredovali e, financie z fondov súdržnosti na tvorbu pracovných miest a vzdelávania, ale nemali by sme zanedbať ani príležitosť na investície do výskumu a vývoja. E, a je jedna možnosť, ako to urobiť, a to využiť štruktúrne fondy v rámci stratégie a, a stratégiu Horizon 2020 spolu. Je to jedna z možností, ja viem, že tam sú tam rôzne, preka- rôzne prekážky, ale mali by sme skrátka uľahčiť to, aby sa tieto fondy používali. Zároveň ja si myslím, že sú možnosti, ako upraviť e, regulačný systém a legislatívu tak, aby tieto dve finančné možnosti boli využiteľné pri MSP. A tiež by sme mali pre MSP uľahčiť e, prístup k prostriedkom celkovo. Iste súhlasíme, že to takto platí pre mnohé regióny Mm, kde, kde malé a stredne veľké firmy nemajú prístup ku kapitálu a e, myslíme si, že toto je vec, na ktorej by sme mohli stále pracovať. Znova sú určité nariadenia, legislatíva, kde by to bolo možné. No a ďalej e, chápem, že je mnoho kritikov politiky súdržnosti, aj sme ich pár dnes počuli, ale e, ja si myslím, že by sme nemali byť príliš negativistickí. Politika súdržnosti je veľmi veľkým veľk, veľk, veľkou ukážkou úspechu Európskej únie. E, ja nechcem, aby nie, niektoré detaily e, to prekryli a bol by som rád, aby to kolegovia videli troška pozitívnejšie. Ďakujem veľmi pekne teraz na jednu e, minútu pani Gierke, pán Gerike. Ďakujem. V dnešnej koheznej rozprave hovoríme aj o budúcej stratégii Alpskej EÚ. Tu sú mi dôležité dva body ktoré by som rád, e, ktoré som predložil za našu politickú skupinu demografia a, e, pôrodnosť. Myslím si, že budúcnosť, tretí pilier je demografia, a, e, budúcnosť a rast. Potrebujeme mladých, potrebujeme nové potomstvo a to v, v, v alpskej oblasti to nie je jednoduché to som predložil za našu politickú skupinu. Aké je to e, aktuálne, to vidíme, že z mnohých pôrodnických e, e, údaje z pôrodnických zariadení v Tyrovskej oblasti. Ukazuje sa tu nevyhnutnosť mojich požiadaviek. Spoločne by sme mali bojovať za pôrodné asistentky, za, za e, isté a bezpečné podmienky pôrodov v tejto oblasti. Ďakujem, pán Gierike. Na 1,5 minúty teraz pán Ivan Jakovčič. Ďakujem, pán predseda. Vážená, e, vážený pán predseda, vážená pani komisárka, e, kolegovia, dnes chcem zdôrazniť E, viacero zaujímavých tém, ktoré dnes máme na programe. Jednu by som chcel e, vyzdvihnúť predsednička výboru REGI, pani Mihalova a naša e, poslankyňa Breso vytvorili vynikajúce správy práve téma konkurencie, schopnosť malých a stredných podnikov je osobitne dôležitá a osobitne zaujímavá pre nás liberálov, ako som si to tuto teraz vypočul pre všetkých tu v sále. Určite poznáte eh, poznáte stratégiu eh, pre eh, Jadranskú stredozemnú oblasť. Ale teraz hovoríme o oblasti Alpskej. Rád by som tu vyzdvihol jeden problém, ten sa týka všetkých stratégií. Hovoríme tu neustále o to, troch nie, nie k novým štruktúram, u makroregionov nie, financovaniu makroregionov, čiže nové, žiadne nové prostriedky a ďalšie nie u nových predpisov. Existujú makroregióny, začali fungovať e, o oblasti, e, oblasť e, Severného mora, Jadranská oblasť a tak ďalej, ale mali by sme tiež pracovať možno odstrániť tieto tri nie, aby tieto makroregióny mohli dobre prežiť. Ďakujeme, pán Jakovčič. A teraz Pán Papadimulis na minútu, nech sa páči. Ďakujem, vážna pani komisárka Krecu. E, v posledných rokoch e, v posledných rokoch tie nerovnosti e, mimoriadne narástli v oblasti sociálnej a regionálnej a je to nebezpečné pre koheziu. Čoraz viac je tu tých, ktorí nevnímajú Európsku úniu ako niečo, čo e, plní ich nádeje, hlavne na juhu Európy. Preto kohezná politika musí byť posilnená, pretože za posledné roky možno pozorovať slabiny a kritéria sa musia zmeniť, aby peniaze z koheznej politiky sa navýšili a aby sa e, nasmerovali tie prostriedky tam, kde je tá e, chudoba a nezamestnanosť na tom najhoršie. A mojej krajine v Grécku. Tam v posledných dňoch e, sme museli akceptovať množstvo katastrof, záplav. E, musíme celkom rýchlo e, môcť e, siahnuť na so, solidaritu. Na minútu teraz e, slovo pán Borgecio. Di noi della Lega questa relazione pán predsedajúci. V Lige by sme chceli vidieť tú takúto stratégiu. Severné, sever Talianska, to e, je, najmä Lombardsko, my podporujeme túto správu a myslíme si, že táto správa je e, veľmi kvalitne spracovaná a sú to ľudia, ktorí e, sú si vedomi svojej identity, aj keď možno nemajú až tak radi nejaké veľké projekty, ale chceli by sme, aby ste preukázali skutočnú solidaritu a podporu napríklad biodiverzite a rozvoju komunikácií, komunikačných e, sietí, ale je tu e, jedne, jeden veľký otáznik a to, toto sú otázky, ktoré by mala klas komisia a aj spravodajcovia. A to politick, politické krytie v členských štátoch. E, Taliansku, kde e, Lorencio vláda podporuje e, ústavnú reformu, ktorá by zmenšila právomoci regiónov. Hovorí dokonca o veľkej aliancii z minulosti a šliape po reformách. Teraz na 1,5 minúty bude hovoriť pán Franz Bogovič. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za slovo. Ja by som chcel poďakovať spravodajkyňam a spravodajcom. Vážená pani poslankyňa, politika súdržnosti je, sa zameriava na odstránenie rozdielov v úrovni rozvoja medzi regiónmi a krajinami a ďalej sa snaží podporiť rozvoj a zblížiť regióny v rôznych častiach Európy. Aby som eh, chcel v prvom rade povedať pár slov o eh, inteligentnej špecializácii. Európska únia nedokáže vytvoriť účinnú spoluprácu medzi oblasťou hospodárskou a eh, oblasťou vzdelávania a preto zaostávame technologicky za inými časťami Európy a, pardon, sveta Niektorí ľudia skrátka tomu nerozumejú a nechápu, čo musíme urobiť a my by sme mali eh, ešte intenzívnejšie budovať eh, tie kohezné opatrenia budúcnosti. Eh, ďalej je tu stratégia EU pre Alpský región. Ja som zo Slovenska, my predsedáme momentálne stretnutiam Alpského regiónu a pani komisárka bola na prvých stretnutiach tohto orgánu, aby sme chceli umožniť ľuďom, ktorí žijú v tej, týchto nádherných oblastiach, aby e, mohli tú krajinu naďalej udržiavať, aby, aby tam prežila ľudská ekonomická aktivita. Dank, Ďakujem veľmi pekne, pán Bogovič. Teraz sa tiež na 1,5 minúty dostane slovo pani

rozšíriť kvôli ochrane prírody a vodných zdrojov. Pre citlivé alpské regióny musí byť v centre záujmu ochrana prírodu. Povedzme, e, v avskom priestore treba hovoriť aj o nasadení dravcov, ktorí zachovávajú biodiverzitu. Je veľmi dôležité, aby kultúrna alpská krajina bola obrábaná, a, pretože všetko si vyžaduje opateru, starostlivosť, kultiváciu a preto sa treba zamerať aj na tých, ktorí to realizujú. Naši poľnohospodári a lesníci v avskom priestore zabezpečujú kultúrny rozmer, potrebujú spravodlivé ceny za svoje vynikajúce produkty a žiadne almužny. Na to treba pri tejto stratégii tiež myslieť. Ďakujem pán Obermajer a teraz pán Dorfman, 1,5 minúty. Ďakujem pán predseda. Alpský priestor je veľmi komplexný systém, sú tam rôzne hranice, politické hranice, ťažké dopravné cesty, je to aj turistický významný priestor, napríklad 100 miliónov ľudí E, trávi každoročne dovolenku v alpskom priestore, takže je to najdôležitejší dovolenkový priestor v Európe. V alpskom priestore máme mnohé podniky alebo regióny, ktoré sú dobre rozvinuté a niektoré nedostatočne. Potrebujeme rôzne stratégie, dopravnú stratégiu, prechod na železničnú dopravu z cestnej dopravy. Ja pochádzam z oblasti Brenneru a tam tento presun na kola je, je veľmi dôležitý a preto som e, proti, tomu, ktoré, e, proti tým pozmeňujúcim návrhom, ktorí sa tu zapracovali. Alpský priestor je prírodný priestor, kultúrny priestor, ale najmä hospodársky priestor. Môj predrečník už povedal, že v apskom priestore sa zrejme e, veľkým násilím znovu e, e, chcú ľudia znovu usadiť veľkých dravcov a ak obyvatelia nebudú mať žiadnu možnosť zásahu, tak je možné, že táto citlivá rovnováha sa poruší E, v prospech prírodného priestoru bude trpieť kultúrny a hospodársky priestor. Preto by bolo treba sa naozaj zamyslieť nad tým, či do alpského priestoru patria všade vlky a medvede. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán Dorfman. A teraz e, Michala Čufrida. 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda, vážený na pani komisárka. V prvom rade Keďže ste tu, chcem sa vám poďakovať za citlivý, rýchly spôsob, ako ste reagovali na zemetrasenie nedávno v Taliansku. A ďakujem aj ochote komisie preprogramovať zásahy e, v tejto oblasti, ktorú tak kruto zasiahlo toto zničenie. Potrebujeme sa ďalej rozvíjať, ale aj vytvárať pracovné miesta, trvalé pracovné miesta a nemôžeme pokračovať bez toho, aby sme nemali priemyselné tkanivo, ktoré je posilnené. Malé a stredné podniky sú hnacou silou ekonomiky a preto sa potrebujeme v politike súdržnosti zamerať na MSP. Ale realita nám ukazuje, že štrukturálne fondy sa nedostávajú k MSP vzhľadom na prekážky, ktoré predstavujú najmä byrokratické prekážky a prístup k úverom. Ako správa ukazuje, MSP sa musia vyrovnávať s mnohými prekážkami vzhľadom na zložitosť programovacieho systému a prístup k úverom je veľmi dôležitý. Života je dôležitý, ak majú štrukturálne fondy e, fungovať. A aby mohli fungovať, tak MSP potrebuje mať prístup k úverom, dostatočným úverom, aby mohli produkovať rozvoj. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Julie Ward. prvom rade by som sa chcela vyjadriť k MSP, ktoré sú chrbticou našej ekonomiky. Preto musíme posilniť ich schopnosť fungovať a obchodovať v celej Európe, najmä v odvetvi kreatívnych médií. Každá stratégia MSP musí obsahovať aj podporu alternatívnych podnikateľských modelov, sociálnych podnikov a podobne, lebo tí majú veľký potenciál na etické podnikanie a prinášajú aj zodpovednosť do súkromného sektora. Musíme ukázať, že financované vylúčené skupiny majú prístup k podnikateľskému vzdelávaniu, najmä ženy a dievčatá, ktoré stoja pred väčšími predsudkami a prekážkami. Pokiaľ ide o inovácie a potrebu synergie medzi politikami súdržnosťami a inovatívnymi stratégiami, chcem povedať, že inovácie sú prierezovým pojmom prierezovou koncepciou. Vítam úsilie lepšie koordinovať finančné nástroje, ktoré sú potrebné pre udržateľný rozvoj európskych regiónov, či už mestských alebo vidieckých. Minulý júl som bola na Európskom otvorenom vedeckom fóre v Manchestri, v mojom severozápadnom volebnom okrsku a tam sme sa zamerali na väzbu medzi umením a vedou spolu s kolegyňou Evo Karli. To, to rokovanie, tento panel ukazoval, že obe komunity sa snažia zmeniť tú e, mentalitu síl. Umelci, vedci boli za to, že treba mať globálnejší prístup k inováciám a spoločne skúmať ich celkový dopad na spoločnosti. A to by malo byť vlastne jadrom stratégií inteligentnej špecializácie. Netreba sa na ne pozerať iba ako na úlohu, kde si odškrtneme splnené, a teraz Čaba Molnár po 1,5 eh, minúty. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem eh, vážení poslanci Európskeho parlamentu. V politike súdržnosti a vo všetkých týchto programoch ten najväčší problém, ktorý máme, je korupcia Máme mnoho členských štátov, kde sa dozvedáme o mnohých korupčných prípadoch. Najhoršie správy sú z Maďarska, mojej vlasti. Zdá sa, že neuplynie ani deň v posledných rokoch bez toho, aby tlač nespomínala nejaký problém týkajúci sa politika alebo oligarchu v súvislosti s korupciou alebo praním peňazí. Najväčším problémom je, že tieto korupčné problémy sa, kauzy sa nikdy nedosledujú, nikdy nestíhajú a v Maďarsku prokuratúra sa ukazuje, ako keby riešila tieto korupčné prípady, ale v skutočnosti tak nerobí. Členské štáty, ktoré sú proti vytvoreniu verejného úradu prokuratúra pre Európu, Európskej prokuratúry, sú práve tie štáty, ktoré sa boja, že by mohol zasahovať do vnútorných záležitostí. Takže ja chcem povedať, že ak vláda nechce prispieť k vytvoreniu úradu Európskeho prokurátora, ktorý by riešil prípady korupcie, čo to znamená? Znamená to, že vlastne nechcú, aby tieto prípady korupcie boli trestne stíhané, aby boli vyšetrované. Preto odporúčame, že možno nie teraz, ale po roku 2020, v koheznom období po roku 2020 by sme mali povedať, že len tie členské štáty dostanú európsku podporu, ak sú pripravené podporiť zriadenie Európskeho úradu verejného prokurátora. Nemôžete predsa mať situáciu, kde ste ochotní pribrať, zobrať peniaze, ale nie ste ochotní vyšetrovať ko, ko, korupciu. Je tu veľa otázok, ďalších otázok a máme obmedzený čas, preto dám slovo len tým kolegom, ktorí ešte nehovorili v spontánnych vystúpeniach a ktorí tu boli počas celej debaty. Dávam najprv slovo pánu kolegovi Novakovovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážená pani komisárka. Narodiť sa na Balkáne nie je vždy nešťastím, pretože tá ťažká realita podporuje vašu vynaliezavosť vzhľadom e, alebo pri ťažkých problémoch. Som prekvapený, že sú tu hlasy, ktoré hovoria o obmedzovaní koheznej politiky. Vážení kolegovia, politika súdržnosti nie je koláč, ktorý by sa dal rezať, ako si my želáme. Predsa, stojí na národných rozpočtoch, národných politikách a sú stovky regiónov, ktoré na to počítajú a chcem sa spýtať týchto ľudí, čo sa stane, ak obmedzíme tieto politiky. Nič, len prázdne slova a ľudia majú toho už plné zuby. Ja si myslím, že v tejto snemovni už zaznelo všeličo, ale ja dúfam, že prevládne hlas rozumu. Máme mnoho otázok, ktoré si musíme položiť a ide o byrokraciu. A určite hlas rozumu teraz zvíťazí. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Novakov. A teraz pani kolegyňa Grapiny. Vážený pán predseda, vážená pani komisárka, vážim si dnešnú debatu, lebo si myslím, že nič nie je dôležité pre zjednotenú Európu ako politika súdržnosti. Zameriavam sa najmä na správu o MSP, pretože som aj predsednička skupiny pre MSP. Musíme ich samozrejme podporovať, ale ešte dôležitejšie je to robiť tak, že by sme prešetrovali na úr, zo štátnej úrovni, prečo MSP nemajú prístup k verejným peniazom, k úverom, k politikám inovácií a výskumu. A keď hovoríme o súdržnosti, tak musíme hovoriť aj o Fonde strategických investícií, ktorý e, nepomáha súdržnosti, vedie vlastne len k ešte väčšej nerovnosti medzi regiónmi. Preto, pani komisárka, sa na vás obraciam so žiadosťou, aby ste sa zaoberali strednodobo aj touto témou a pozreli sa na to, či aj tam nie sú potrebné zmeny. A samozrejme musíme myslieť aj na startupy a na tvorbu nových pracovných miest. Samozrejme sa to dá robiť aj v pohraničných regiónoch a cezhranične. A pomocou všetkých týchto projektov, ktoré sa tu uvádzajú, preto mám tu nádej, že politika súdržnosti bude stále základom našich dohôd. A teraz pani e, kolegyňa Bela Prandika. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážená pani komisárka, inovácie sú jedna z tých vecí, kde je jasné, že Európa by mala veľmi rýchlo zmeniť svoju paradigmu vládnutia, pretože regióny, e, kde možno, uplat- kde možno využívať inteligentnú špecializáciu a kde možno využívať všetky možnosti a zdroje, ukazujú, že E, logika je skôr protekcionistická než propagujúca a e, že niekedy tie nariadenia bránia reálnej, reálnemu e, využívaniu toho ľudského potenciálu. Napríklad v Baskicku Baskicko patrí k jednej z, k jednej, k jednej z oblastí, kde sa využíva stratégia inteligentnej špecializácie, a kde je snaha sa uplatniť aj v globálnej mierke. A táto stratégia by mala vytvárať pracovné miesta a kvalitu a inovácie a je to eh, jedna z, jedna z možností, ako pozdvihnúť krajinu. Ďakujeme kolegyne Bilbao Barandike a teraz kolega Vigas. Ďakujem, vážený pán predseda. Hovorím v čase, kedy eh, je Portugalsko pod obrovským tlakom EÚ. Úsporné programy nevyriešili ani hospodárske problémy, ani problémy eh, štátnych kás Portugalsku sa snažíme dostať von z toho blúdneho kruhu politiky trojky. Portugalsko už nie je e, zojorovou krajinou pre e, Brusel, ale naopak je pod tlakom všetkých možných vydieračských e, postupov, napríklad v súvislosti s koheznými prostriedkami. A samozrejme tu nie je že potom žiaden záujem na koheznej politike politika zlyháva nielen v Portugalsku, ale v ďalších členských krajinách. Komisia trvá na tom, že i naďalej e, treba e, robiť úspornú politiku a snažia sa okresať naše možnosti a oživenia. Ďakujeme kolega Bilde teraz. Kolegyňa Bilde. Ďakujem. Malé a stredné podniky predstavujú e, oblasť obrovského rastu, čoraz e, význam, veľšieho významu. 23 miliónov malých a stredných e, podnikov vytvárajú 85 e, nových pracovných miest. Vo Francúzsku je to asi 3,5 milióna malých a stredných podnikov, ktoré majú zamest- počet zamestnancov od 6 do 10. Ja v tejto oblasti som konštatovala, že spoločné návrhy sa vzdialujú realite podnikateľov tieto správy e, konštatujú e, dobre existujúci stav, ale e, potrebujeme ideológiu, ktorá by bola efektívna, potrebujeme pragmatizmus, inovácie, ktoré by nám umožnili vyhnúť sa tomu, že politika bude v sklze. Potrebujeme naozaj dobré vízie, aby sa len nevnúcovali práva a dávali subvencie. Potrebujeme fiskálne, stabilné prostredie pre tieto podniky, menej prekážok čoraz ľahší prístup e, k úverom, ale inteligentná e, ochrana oproti dumpingu. To je realita, ktorú potrebujeme. Ďakujem. Ďakujeme kolegyni Bilde a na záver procesu, keďže aj pán kolega Synaginos. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, zlepšenie konkurencie schopnosti e, malých a stredných podnikov prostriedky samotné e, rozvoj nep- nep- neprinesú. Inak by tie milióny eur, ktoré prichádzali, už by boli viedli k tomu, že by bolo menej nezamestnanosti. Európska únia musí prijať rozumné opatrenia, aby malé a stredné podniky boli podporované, aby života schopnosť e, bola možnosť v prostredí, ktoré e, bude odstraňovať byrokraciu, na druhej strane potom musí vzniknúť paneurópsky vzor. Potrebujeme prostredie, ktoré bude pozitívne. Musí vzniknúť hospodárstvo, ktoré neprodukuje veľa CO2. Potrebujeme rozumné úvery, tiež jednotné zdaňovanie aby naozaj všetci mali rovnaké e, pravidlá. Tým pádom sme uzavreli postup keždie a na záver spoločného rozhovoru, spoločnej rozpravy dostáva slovo ešte komisia a potom spravodajkyňa. Začne pani komisárka Kretu. Ďakujem veľmi pekne za túto veľmi zaujímavú rozpravu za všetky tieto veľmi užitočné príspevky, ktorú, ktoré vyjadrili odborné e, výbory parlamentu. To, čo tu zaznelo, pokiaľ ide o malé a stredné podniky, tak mnohí rečníci e, hovorili o e, tom, že kohezná politika musí smerovať voči malým a stredným podnikom, pretože malé a stredné podniky sú e, chrbticou európskeho e, hospodárstva. Všeobecne by som chcel povedať, že ma veľmi potešilo, že väčšina rečníkov vyzdvihlo po význam koheznej politiky napriek e, určitým kritickým slovám a niektorým výhradám, ktoré sa naozaj musia odstrániť. Myslím si však, že kohezná politika prispieje k zlepšeniu každodenného života občanov a má obrovský význam vo všetkých členských krajinách EÚ. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, 19, 90 miliard eur do roku 2020 bolo sprístupnených a verím, že malé a stredné podniky tieto prostriedky využijú. Myslím si, že sme prijali zásadné úsilie, aby sa byrokracia znížila, aby sa lepšie využívali programy a myslím si, že musíme užšie spolupracovať s výbormi parlamentu, pretože je tu predsa výbor pre regionálnu politiku a výbor pre e, kontrolu rozpočtu Myslím si, že tieto výbory by mali lepšie spolupracovať. Pokiaľ ide o správu pána Sela, e, želáme si samozrejme úspešnú koheznú politiku. Potrebujeme príslušné stratégie aj pre inteligentnú špecializáciu všetky tie priamo zainteresované e, zložky, miestne územné samozprávy, zastupcovia univerzít, malých a stredných podnikov by mali spolupracovať, aby tu bola inteligentná špecializácia. V tejto súvislosti tu máme prepojenie pokiaľ ide o najlepšie možné využitie energií, ale aj v oblasti potravín napríklad, aj v oblasti inžinierstva e, môže toto prepojenie dobre fungovať. Mohli by sme prispieť aj k rozvoju zaostalejších regiónov. Myslím si, že e, sprístupnené prostriedky sa dajú využiť lepšie. Pokiaľ ide o iniciatívu pani Mihajlovej, vítam postoj Európskeho parlamentu v tejto súvislosti. Dobrým príkladom je Interreg, čo môže poskytnúť Európa. 25 obyvateľstva Európy žije v hraničných oblastiach a preto by sme cezhraničnú spoluprácu mali podporovať. Je tu výborná spolupráca v tejto súvislosti medzi Nemeckom a Polskom. Myslím si však, že i Belgicko a Francúzsko by lepšie mohli spolupracovať Práve preto, že tu jazyk môže byť e, prekážkou. V tej, tu treba uspôsobiť zákonodárstvo, terajšie prekážky treba odstrániť. Predovšetkým v týchto časoch, kedy dočasne sa zaviedli i hraničné kontroly. Myslím si, že politické kroky sú v, pre, by mohli prispieť k rozkvitu týchto e, regiónov. Pokiaľ ide o Interreg, v rozmedzi 2014 až 2020 existuje už program Interreg 5. Pracujeme teraz na, na cezhraničnej revízii budúcich programov Interreg 6. A teraz k správe pani Bresso o, o alpskej stratégii i pani Breso zdôraznila, že alpská stratégia je kľúčovým komponentom pre teritoriálnu spoluprácu. V budúcich mesiacoch budeme mať semestriálnu správu o makroregionálnych stratégiách, tak ako to bolo i v správou žiadané a bude tu hodnotenie európskych stratégií pre alpské regióny a pre spôsob, akým regionálna spolupráca má vyzerať v budúcnosti, aby európsky občania lepšie mohli žiť. Dokonca vo veľmi vzdialených regiónoch. V terajšej etape Nemôžem už hovoriť o jednotlivých otázkach, pretože môj rečnícky čas je tiež okresaný. Verím však, že by bolo nespravodlivé, keby krajina, ktorá dostala množstvo miliard eur, na to, o tom hovoril pán Fundulic z Grécka, že zástupca tejto krajiny teraz tvrdí, že kohezná politika je len v európskych inštitúciách. Navrhujem, aby sme sa spoločne vybrali do Grécka, aby sme zistili, aký užitok kohezná politika má alebo priniesla Grécku. Boli tu e, výnimočné opatrenia vo výnimočnej situácii a žiadna iná krajina nedostala toľko kohezných prostriedkov ako Grécko. ak by bola asi keby 90% financií nebola dala EÚ, ťažko by vznikla, vzniklo v Atenách, Atenách metro i v Solúne to boli predsa európske prostriedky. Školy v Grécku sa znovu e, vybavili. Nič z tohoto nevzniklo pred vstupom do EÚ. Európska únia podstatne e, prispela k zlepšeniu situácie v Grécku a to za mnohé roky. V komisii i tu v Európskom parlamente sme spoločne s Výborom pre regionálnu spoluprácu pracovali v prospech Grécka. V neposlednej miere i naša práca sa nespravodlivo kritizuje. Treba, e, my sme mimoriadne prispeli k zlepšeniu gréckých podmienok. Toľko som chcela povedať na záver. To, čo sa udialo na Madejre a v Taliansku v lete, tomu chcem vyjadriť solidaritu e, a účasť, sústrasť s postihnutým priebehu jesene budú možnosti využiť e, fond Solidarity. ,3 miliard eur sa poskytlo Taliansku na preventívne opatrenia voči prírodným katastrofám. Aj v rokoch 2009, e, pokiaľ išlo o zemetrasenie v Aquile v roku 2012, bolo zemetrasenie e, v e, oblasti e, Emilia Romána. Musíme z týchto programov predchádzania katastrofám sledovať ich účinnosť. Ak to bude potrebné, treba regionálne programy meniť, ale vzhľadom na týchto prírodnej katastrofy sa poskytlo množstvo prostriedkov. Tieto regióny Je to bohužiaľ oblasť zemetrasení. Pri výročnom stretnutí zastupcov okrajových regiónov túto tému ešte raz naškrtneme aj pokiaľ ide o podporu pre Madéru. Musíme však komunikovať a príjmať rozhodnutia spolu s orgánmi miestnych regiónov. Tie okrajové oblasti pre mňa sú veľmi dôležitou témou, ako viete. A budeme mať možnosť so zástupcami Európskeho parlamentu z tohoto regiónu sa stretnúť. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka. Hovorili ste o kolegovi Funtulisovi, tu nie je. Niekedy je dobré, ak, by ste, ak niekedy nepoctíte kolegov, ktorí niečo povedia potom odídu, že ich znovu spomeníte. Teraz kolegyňa Damato, pretože slovo majú spravodajci. A nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Tá, tejto debate by som chcela zdôrazniť len niekoľko kľúčových bodov. Ekonomická kríza a politika e, šetrenia udusila MSP. Tým treba pomáhať, treba im pomáhať v prístupe k úverom. Musíme preto spraviť všetko pre zmenu vzťahu medzi bankami a MSP. Bankový systém pracuje s veľmi rizikovými profilmi pre MSP a musíme sa posrať o to, aby dali prednosť MSP. Únia kapitálových trhov je stále ešte v procese vytvárania, ale okrem toho musíme zvýšiť transparentnosť a kapacitu týchto fondov. Musíme zabezpečiť, že všetky miestne orgány, zainteresovaní aktéry a občianská spoločnosť sa tom môžu zúčastňovať a že môžu prísť s návrhmi. Potrebujeme adresnejšiu reakciu na to, že kto sú koneční používateľia. Musíme mať jasnejšie partnerstvo, aby sa na partnerstvo nepozeralo na, ako na ďalší príkaz hore a nadol. Môžeme to všetko zlepšiť, ale hlavný systém rozvoja EÚ musí byť ochránený. Preto je tu taká veľká zodpovednosť na pleciach členských štátov, najmä na juhu Európy, ktoré až doteraz neboli tými hlavnými príjemcami. A Hovoríme tu o týchto hrozbách, o ktorých sme tu spomenuli. Potom je tu táto predstava prúznejších, racionálnejších programov v horizonte 2020 a programy súdržnosti považujú ako za retrográdne, ale ja nechápem, ako sa môžu myslieť, lebo ich odvodnenie je celkom opačné. Politika súdržnosti je naozaj jediným demokratickým zjednocujúcim nástrojom EÚ. Ďakujem. A teraz pán kolega Falcarcel Siso. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážená pani komisárka, ja vám chcem poďakovať za pozitívne zhodnotenie tejto správy zo, zo strany komisie. Ehm teda správy o RISTRI. A ja by som chcel povedať, že je veľmi dôležité vypracovať e, nejaký prehľad osvedčených postupov a istý návod, návod o tom, ako uplatňovať e, tie inovácie a inteligentnú špecializáciu. A ja e, by som chcel povedať, že sa teším na užšiu spoluprácu, ktorú bude podporovať komisia medzi jednotlivými orgánmi, tak, aby sa uplatnili tie programy najmä nad, národné alebo cezhraničné tak aby sa zabránilo istej duplicite. A tiež by som chcel povedať, že súdržnosť ehm, vedie k tomu, že sa rekonštruujú cesty a zlepšuje vybavenie nemocníc a e, aj v Španielsku táto politika súdržnosti pre ľudí priniesla veľa dobrého, ale netreba zabúdať aj e, to, že najdôležitejšia diálnica spájajúca obca mesta je e, znalostná, takže tu je treba prihľadať aj na ciele, ktoré sa týkajú technologického rozvoja. A e, aj o tom sú stratégie pre inteligentnú špecializáciu. A táto ďalnica, e, to je práve ďalnica do budúcnosti. Ja si myslím, že e, by sme mali do tej budúcnosti prísť čo najskôr. Ďakujem, pán kolega. A teraz dám pani kolegyni Michajlovej. Ďakujem, pán predseda. Pani komisárka, ďakujem za vaše vyjadrenia k mojej správe o ETC. Ďakujem všetkým kolegom, ktorí vyjadrili svoj názor vo výbore. Vo výbore REGI pracovali sme veľmi ťažko, tvrdo na tejto správe. Chcem ešte raz zdôrazniť, že ETC ukázalo svoju efektívnosť a potenciál a to nie len pokiaľ ide o tradičné teritoriálne politiky, keď si ale aj v takých oblastiach ako digitálne technológie, vedecký výskum, energetika, inteligentná špecializácia, prečo nie? Sú to oblasti, kde vzdelanie, kultúra, životné prostredie a tak ďalej. Ja som presvedčená, že et TC má možnosť potenciál na ďalší rozvoj. V budúcej politike súdržnosti po roku 2020 môže ETC zohrávať dôležitú úlohu a stať sa základom premiesnenia potenciálu našich rôznych regiónov a e, území, bez ohľadu na to, či hovoríme o cezhraničných regiónoch alebo iných typoch území. Územná spolupráca, európska územná spolupráca má potenciál na ďalší rozvoj a ja som presvedčená, že také debaty ako naša dnešná ďalej rozvinie túto EUS alebo ETC. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyňa Mechajlová a nakoniec dávam slovo pani kolegyni Breso. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj kolegom, ktorí sa vyjadrili v debate, ako aj pani komisárke Kretu za oznámenie, ktoré tu predniesla k budúcemu rozvoju makroregionálnych stratégií a hlavne k Európskemu regiónu. Tá výzva pred týmito stratégiami, ako som už povedala, je udržať takúto zložitú, diverzifikovanú oblasť ako celok. Máme oblasti, ktoré sú veľmi dobre rozvinuté, niektoré nedostatočné, niektoré majú problémy, niektoré trpia znečistením. A my sa pozeráme nielen na hlavné mestá, ale na oblasti, ktoré boli predtým považované za marginálne, hornaté, ale môžu to byť aj pláne roviny, ktoré tiež ukázali svoju kapacitu na, e, inovovať a tvoriť. Preto musíme prísť s novými projektmi, aby sme nemali dve úrovne, e, dve vrstvy občanov v týchto e, regiónoch. Máme prác, predstavu o zdieľanej ekonomike, o možnostiach, ktoré to všetko prináša. Máme tu samozrejme aj problémy, uh iné, ako napríklad nájsť si taxík v takomto regióne. Proste potrebujeme sa zamerať aj na riešenie každodenných problémov ľudí, ktorí žijú v takýchto zložitých priestoroch. Hovorilo sa tu aj o železničnom prepojení Turín-Lyon. E, to není súčasťou mojeho, mojeho stanoviska. My hovoríme v stanovisku o potrebe veľkých verejných zákazoch, ktoré majú byť prepojené napojené na alpský a prialpský priestor. Takéto prepojenie je dôležité, ak chceme znížiť dopravu na cestách, najmä takej, aby sa vyhnú takých situáciách, ako je v Gotárskom priesmiku a podobne. Ďakujem pani Breso. Zajtra bude hlasovanie a teraz sa dostávame k správe kolega Korau o Európskom fonde pre Afriku na rozvojovú a humanitnú pomoc. Najprv dávam slovo spravodajcovi pánovi Korao.